Srdečne vás vítam, začína naša práca e, vo výbore. Dneska trošku v užšej zostave. Vítam tu novú komisárku pre regionálne otázky, pani Kretu. Vítajte v našom výbore. Ste našou bývalou kolegyňou a tešíme sa, že ste dnes tu. E, Prejdeme hneď k prvému bodu, e, absolutorium, teda bod číslo 4. E, naše stretnutie je streamované. Máte k dispozícii program i náš bulletin Cont News. Odovzdám predsedanie teraz pánu podpredsedovi výboru, pretože Eh, on eh, je eh, ten, ktorý sa zaoberá týmto bodom programu. Derek, máš slovo? Ja tiež chcem poďakovať kolegom za to, že sa vám podarilo sem dnes dostať, pretože mnohí napríklad odcestovali už včera, aby mohli byť dnes tu. Chcem privítať pani komisárku, teším sa na jej príspevok Vyzvem na úvod e, e, účtovný dvor, aby oni e, prezentovali príslušnú kapitolu z výročnej správy a potom bude nasledovať prezentácia a pani komisárky. Pán Balko by možno mohol začať teda svojimi úvahami za účtovný dvor. Samozrejme, že budem, že rád budem prezentovať vážená pani spravodajkyňa kresle, pán predseda, pán podpredseda Hogan, pani, pani e, komisárka, dámy a páni výboru pre rozpočtovú kontrolu. ako mnohí z vás e, viete, mám tu čest e, prezentovať kapitolu, ktorá sa týka regionálnych politík a výskumu v rámci výročnej správy pokiaľ ide o finančný e, rok 2013, ako e, hlavný spravodajca pre kapitolu 5, mám e, tú časť vám dnes prezentovať zistenia dvoru auditorov, pokiaľ ide o energetickú politiku, dopravu, regionálnu politiku, kde ide o kontakty medzi komisiou a členskými krajinami, kde ide o najväčšiu sumu investícií e, rozpočte za rok 2015. Sme silnejší dnes čo do počtu našeho týmu. E, mám tu ďalších členov zodpovedných za kapitolu 1 e, napríklad a tak ďalej. Aká, aké je hlavné posolstvo tej kapitoly 5? Poprvé, na základe preverení 180 transakcií v členských krajinách 6,9 je eh, odhad, ktorý sa týkal i roku 2012, kedy to bolo 6,8 Po druhé, druhé posolstvo, v minulých rokoch hlavné typy chýb eh, boli vážne porušenia eh, národných spravidel, ako i pravidel EÚ verejného obstarávania, ďalej e, neprimerané, e, neoprávnené náklady či projekty a ne, vy, nerešpektovanie e, pravidiel. Kapitola ukazuje hlavné konkrétne príklady, nepredvídané okolnosti, zmena rozsahu kontraktu napríklad po vypísaní súťaže alebo nedostatok stimulačného efektu, zmena štatútu malého a stredného podniku u príjemcu. To je ďalší príklad. Pokiaľ ide o našu správu o štátnej pomoci, v so vzťahu k týmto zisteniam chcem povedať, e, že, súd, e, že účtovný dvor by chcel trošku presvetliť tieto typy e, prác. Rád by som spomenul napríklad Eh, audit, ktorý sa má dokončiť do konca budúceho leta. Kdekoľvek to považujú za eh, vhodné kroky na eh, vyriešenie problému nerešpektovania pravidel. Začali sme i ďalší audit výkonu, zistujúc, ako účinne komisia preveruje nerešpektovanie pravidel s cieľom zlepšiť výkon e, prostriedkov EÚ e, vzhľadom na zistenia, ktoré tento výbor e, zaslal našemu predsedovi. Tiež sme preverovali finančné nástroje, pokiaľ ide o ich legálnosť a regulérnosť použitia prostriedkov vo vzťahu k záverečným užívateľom. Finančné nástroje poskytujú pomoc podnikom alebo urbánnym projektom, e, a to investíciami e, likvidného kapitálu. Všetky tieto operácie boli e, konštatované legálne a regulérne. Zistili sme však, že finančné nástroje ináč majú nízku mieru distribúcie u všetkých piatich nástrojov. Kukuku roku 2013 16 v článku 41 odsek 1c e, nariadenia 133 e, z roku 2013 Európskej, nariadenie o Európskom štruktúralnom investičnom e, programe hovorí, že príspevky k finančným nástrojom sa dejú vo viacerých tranžách po eh, tom, čo eh, príspevky boli konkrétne distribuované záverečným príjemcom. Naša, naše štvrté posolstvo. Posúdenie súdu kontrolných systémov eh, pozostávalo z preverenia dozoru komisie nad audit, auditujúcimi autoritami členských krajín vo viac než 400 kohezných EADF e a SMS OP súdny dvor posudzuje, že komisia e, ustanovila pomoc pre dostavenie uistení, pokiaľ ide o regulérnosť a právoplatnosť kohezných výdavkov v súlade s princípom jedného auditu v stanovisku súdu číslo 4 2 2004. Tiež konštatujeme, úzku spoluprácu komisie s národnými inštanciami a zlepšenia, a to je predpoklad e, k zabesteniu konzistentnejšej úrovni vnútorných kontrol pre ERDF, CF a ECF OB napriek všetkým členským krajinám. Vo vzťahu k roku 2013 súdny dvor preveril, ako efektívne komisia poveruje presnosť z e, e, auditujúcich e, inštancií. Táto verifikácia pokrýva 194 OP zo všetkých OP programovacie obdobie 2007 až 2013. Súd konštatuje, že komisia korektne validovala alebo prekalkulovala chybo, mieru chybovosti pre 80 čiže 155 zo 196 IRDF, CF a EF. Pre pozostávajúce cich 39 OP sme posúdili, že komisia mala e, uplatniť paušálnu sadzbu v týchto prípadoch. Súdny dvor E, účtovný dvor posúdil, že komisia nedostatočne zdôvodnila dôvody pre to, že neudelila e, výhrady. Vo svojich vnútorných pracovných materiáloch v porovnaní s rokom 2012 celková rada pre, e, pre sociálnu politiku, inklúziu posilnili svoje kontroly a len čiastočne možno posúdiť e, rizika, nepresnosť alebo nespolahlivé informácie kvôli robustnosti e, e, prác komisie, ktoré vykaz- informovali členské krajiny. Naozaj naše audity za tri roky ukazovali, že niektoré z orgánov E, neposkytli úplne spolahlivé miery chybovosti. A preto e, korekcie nemusia byť vždy presné. Rozsah e, validácie a uspôsobenia zostáva obmedzený, konštatujeme. Auditujúce orgány nevždy poskytujú špecifickejšie informácie k auditom operácií. Výsledkom je, že posudzujeme, že preverené systémy sú čiastočne e, účinné pri znižovaní rizika e, chybovosti pri transakcii v neposlednej miere. Naše posolstvo posledné sa týka správ, e, výročných správ, kalkulácie čiastok e, pre generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku je presné a konzistentné s disponibilnými informáciami. Aj tak, z dôvodov, ktoré sme diskutovali, poukazujeme na to, že komisia možno e, podceňuje reziduálne miery chybovosti. To je jeden z e, prvkov pri posudzovaní e, výhrad. Pre ďalšie dva, dve riaditeľstva sme našli viacero chýb, pokiaľ ide o nerešpektovanie pravidel verejného obstarávania pre siete TEN. Avšak nevy, neobjavila sa tu žiadna výtka a výhrada pre generálne riaditeľstvo doprava pre, tre, cez európske tra, dopravné programy. E, generálne riaditeľstvo pre energetiku nemalo zrušiť výhradu, pokiaľ ide o európsky energetický program na obnovu, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, dámy a páni Záverom, pokiaľ ide o regionálnu politiku, chceme povedať, že najpravdepodobnejšia chyba je 6,9 a preverovaný systém sa posudzuje ako čiastočne e, účinný. Celkový audit ukazuje, že e, výdavky sú ovplyvnené materiálnou e, mierou chybovosti. Na základe týchto záverov dvor e, má 6 odporúčaní, všetky sú nové v porovnaní s tými z roku 2012 a prijaté komisiou. Prvé dve odporúčania sa odpor, e, odpor, e, zameriavajú na preverovania zo strany manažmentov a orgánov členských krajín. Prvé odporúčanie hovorí o tom, že komisia by mala od členských krajín poskytovať manažerské vyhlásenia explicitné potvrdenie účinnosti e, e, kontrol, nové obdobie 13 až 20. Druhé odporúčanie. Komisia by mala preverovať e, kontroly na prvej úrovni z obdobia programového 2007 až 2013 podľa článku 22 finančného nariadenia možné e, korektívne opatrenia a mali by sa e, poskytnúť primerané akcie zlepšenia v kontrolnom systéme a ďalšie a tiež zmena dizajnu programu a Ďalšie dve odporúčania sa týkajú našich zistení, pokiaľ ide o štátnu pomoc a finančné nástroje. Tretie odporúčanie komisia by mala analyzovať dôvody nerešpektovania pravidiel EÚ o štátnej pomoci. A štvrté pravidlo, komisia by mala e, analyzovať dôvody, pokiaľ ide o pretrvávajúce meškania u finančných nástrojov a korektívnych nástrojov. Posledné dve odporúčania vzýšli z našich zistení k systémom. Piaté odporúčanie v každoročnej správe generálneho riaditeľstva by komisia e, by mala potvrdiť, že kalkulácie komisie sú vytvorené na základe spolahlivých a presných informácií. Ak tak majú urobiť, komisia by si mala žiadať od auditujúcich e, e, jednotiek všetky údaje od autorizačných orgánov, kedykoľvek tak zváži za potrebné naše posledné odporúčanie. Komisia by mala neustále e, zverejňovať svoje správy o aktivitách, dôvody, prečo stiahla výhrady v takýchto prípadoch, kde to súvisí s výnimkami tejto kapitole v mene e, dvoru auditorov pani komisárku e, Kretu by som chcel ešte raz privítať na našom prvom spoločnom stretnutí v tomto výbore. Tešíme sa na vašu prezentáciu. A keď e, e dohovoríte, poprosím pani Gresle ako spravodajkyňu, aby prehovorila. Teraz teda odozdávam slovo vám. Ďakujem, ďakujem e, vážený pán predseda, vážená pani spravodajkyňa, poslanci výboru, členovia výboru e, dvora auditorov. Je to veľmi veľkou cťou, že tu dnes môžem byť v tejto svojej novej pozícii ako komisárka pre regionálnu politiku. Naozaj ma teší tu byť. Chcem poďakovať najprv pánu Balkovi za his spravodlivú a vyváženú prezentáciu. Ako nová komisárka pre regionálnu politiku viem, že táto oblasť politiky je v centre našeho záujmu tomto výbore pre kontrolu rozpočtu. Vážim si rozhodujúcu úlohu tohto výboru s cieľom zabezpečiť e, e, transparentnosť a zodpovedať, e, povinnosť zodpovedať sa a chcem s vami spolupracovať a byť v stálom dialogu. Toto je určite len prvý krok v našom dialogu, pretože dobrá spolupráca medzi parlamentom a komisiou je nielen z jedným z jasných zámerov, ktoré vyjadril nová, vyjadrila nová komisia, podľa mňa je to aj e, určitý predpoklad pre naš, dosahovanie našich spoločných cieľov. Tento rok sme spustili nové programové obdobie 2014 až 2020 pre regionálnu politiku a momentálne e, negociujeme programy vysokej kvality. Nová legislatíva len zdôrazňuje e, povinnosť zodpovedať sa zo strany členských krajín a zdôrazňuje dozorné právomoci komisie prostredníctvom finančných korekcií a je tu jasný stimul e, včas rozoznávať a opravovať chyby. Pokiaľ ide o obdobie e, do roku 2013 a či prostriedky boli e, použité v zmysle programov 2007 až 2013, pokiaľ ide o platby, kde som zodpovedná. E, ako povedal pán Balko, e, vidí tu, e, sú tu výrazné rizika a veľmi ma naplňajú obávami tieto výsledky. Som pripravená komunikovať s Európskym parlamentom a účtovným dvorom, aby sa našli riešenia s cieľom zlepšiť túto situáciu chybovosť sa stabilizovala medzi 5 až 7 percentami za posledné roky. To je oveľa nižšie než miera e, za obdobie 2000 až 2006 a zlepšená situácia pre terajšie obdobie. Stále je to však e, vyššie než akceptovateľná miera. Viete, že na základe nariadení komisia má dozornú úlohu. Teraz okamžite konáme, ako náhle zistíme nedostatky a rizika, aby sme chránili rozpočet EÚ Máme stratégiu na audit e, a vykonávame asi 80 až 90 e, rizikových e, auditov ročne v mnohých prípadoch a u mnohých príjemcov. Úzko spolupracujeme s členskými krajinami a ich auditorskými inštanciami každý rok nám posielajú 500 systémových auditorských správ, 345 e, chybovostí a 322 auditorských stanovisk. Toto nám poskytuje jasný obraz o systémoch. E, my samozrejme neustále posudzujeme spolahlivosť z tohto zdroja informácií a na základe našej auditorskej práci E, môžeme sa spoľahnúť na 43 auditorských e, inštancií zodpovedných za 90 e, finančných prostriedkov. Systematicky prerušujeme alebo pozastavíme EU platby, ako náhle sa identifikujú problémy. V roku 2013 sme prerušili platby 181 programov a kumulatívne za obdobie sme prijali formálne pozastavenie u 18 programov. Tvrdosť pracujeme v spolupráci s členskými krajinami, aby sme eliminovali zdroje chýb. Tento rok sme obnovili platby viac ako väčšine programov na základe auditových dôkazov, keď sa vykonali potrebné korektúry. Samozrejme, takto e, sledujeme práve vaše odporúčania. Tiež vidíme, že finančné korektúry sú dobrým nástrojom na zlepšenie systémov a na ochranu rozpočtu EÚ. Kumulatívne komisia e, poskytla viac než miliardu eur finančných e, e, korektúr na toto obdobie nad rámec k tým 1,9 korektú, miliardám korektúru členských krajín. Pred zo pár týždňami ste diskutovali s generálnym riaditeľom pre urbánnu politiku v októbri správu z, do roku 2013 a odho, odhadla sa chybovosť medzi 2,8% a 5,3%. Tieto čísla, ako vidíte, sú pod chybovosťou, ktorú vypočítal súd. A máme jasné dôvody na takýto dôvod. V prvom rade komisia a účtovný dvor vlastne vychádza z toho, že tu boli zbierané údaje v rôznych e, mierach. A po druhé, súd má iný názor, pokiaľ ide o vypočítavanie chybovosti. Neberie do úvahy, pokiaľ ide o naše úpravy a takisto kvantifikuje chyby e, iným spôsobom, ako to robí komisia, ako to robia členské štáty. Pokiaľ ide o náš postup pri týchto dvoch záležitostiach, tak vlastne by sme boli na úrovni 4,8 v rámci rámca našich odhadov. Takže tieto dve údaje, ktoré boli prezentované, pokiaľ ide o správu o, za DG Regio, tak e, tieto sú nekonsistentné. Chcela by som takisto objasniť, že ako nová komisárka si uvedomujem, že musím spolupracovať s účtovným, sú, s účtovným dvorom a s parlamentom, pokiaľ ide o otázky metodológie. Je to skutočne závažná diskusia si uvedomujem, že to bude trvať ešte veľa rokov a možno toto je tá chvíľa, kedy môžeme skutočne sa spustiť do tejto práce spoločne na to, aby sme našli spoločnú metodológiu. Avšak, pokiaľ ide o tieto údaj chybovosti, tie nám hovoria, teda aspoň pokiaľ ide o nás, tieto indikujú, že v niektorých programoch e, úrady a sprostredkovateľské orgány musia zlepšiť kapacitu, pokiaľ ide o zabránenie takýchto e, nezrovnalostí. Toto je vlastne aj dôvod, prečo, sa nemo- prečo nemôžeme zaspať na Vavrinoch komi- ako komisia. Ja chcem naďalej používať všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, na to, aby sme všetky systémy mali fungujúce, pokiaľ ide o štandardy, pokiaľ ide o uzavierku. Chcem, aby členské štáty spustili efektívne systémy, ako som už povedala vlastne aj pri vypočutí tu v Európskom parlamente budeme mať nulovú toleranciu, pokiaľ ide o korupciu vo vzťahu k európskemu rozpočtu. Tešíme sa na ďalšie programové obdobie a som presvedčená, že sa budeme sústrediť predovšetkým na výkonnosť a výsledky a chceme zabezpečiť, aby všetko išlo v súlade s pravidlami. Naša politika vlastne už prináša výsledky a pridanú hodnotu pre občanov, ako to je vlastne naznačené v 6. V 6. správe o kohézii. Ale pre budúcnosť budeme mať silnejší základ, pokiaľ ide vyhodnocovanie efektívnosti politiky prostredníctvom viacerých údajov a ukazovateľov, pokiaľ ide o výkonnostné rámce. Od roku 2016 bude komisia systematicky podávať správy o výsledkoch a ja budem tieto výsledky prezentovať tu vo výbore. Takisto by som chcela s vami spolupracovať, pokiaľ ide o medziinstitucionálnu skupinu a to je iniciatíva, ktorú vlastne oznámila podpredsedkynia Komi Georgieva. Takisto inštitucionálna kapacita a dobrá správa vecí verejných sú kľúčové, pokiaľ ide o úspešné programy a ich implementáciu ber, pri, začíname iniciatívy, aby sme zlepšili administratívne kapacity a vytvorili synergie a výmenu dobrých overených postupov na administratívnej úrovni a všetkých úrovniach. Organizujeme aj tréning, pokiaľ ide o verejné obstarávanie a štátnu pomoc a tieto pravidlá by mali byť pochopené zo strany všetkých zúčastnených strán. Zjednodušenie je skutočne dôležitá priorita, pokiaľ ide o komisiu ja sa o to budem zasadzovať. Nové nariadenie otvára nové možnosti, pokiaľ ide o zníženie bremena. Členské štáty musia v plnej miere implementovať a využívať tieto možnosti. Mám v úmysle spolupracovať s členskými štátmi, pokiaľ ide o vyhodnocovanie, ako tieto nové ustanovenia boli zapracované a budem preskúmavať ďalšie možnosti zjednodušovania tam, kde to bude potrebné možno už nemám čas, ale chcela by som ešte povedať, že regionálna politika podľa môjho názoru je vyjadrením solidarity v rámci európskeho sociálneho trhu a je to jedinečná četa európskej integrácie a myslím si, že je to veľmi dôležité, aby sme dosiahli všetky tieto tri uh, piliere, o ktorých hovoril aj pán Bálko, pokiaľ ide o absorpciu, aby to bolo v súlade s pravidlami a samozrejme, aby to bolo efektívne. Takže ja budem spolupracovať v týchto troch aspektoch s vami, v tomto výbore a s ostatnými v rámci Európskeho parlamentu a teším sa na našu spoločnú spoluprácu, na to, aby sme spoločne úspeli. Teším sa samozrejme aj na to, že budem odpovedať na vaše otázky, ak nejaké budú. Ďakujem veľmi pekne. Uh, thank you, Commissioner, for your Ďakujem pekne, pani komisárka. Zmenil sa trochu plán, ja teraz predsedám tomuto stretnutiu a možno by som sa ja vyjadril najprv, predtým, než dostane spravodajkyňa e, slovo, takže ja sa spýtam pár otázok, vy na ne odpoviete a potom dostane slovo spravodajkyňa a ona bude mať možnosť spýtať sa jej otázky. Ja sa chcem poďakovať za to, že ste zodpovedali na všetky písomné otázky, ktoré sme predložili mene našich kolegov. Teraz kolegovia majú už kópiu odpovedí, tieto ste dali k dispozícii, takže máme odpovede. Chcem sa poďakovať aj za vaše vyjadrenie ohľadne spolupráce s našim výborom a bližšej teda spolupráce v budúcnosti aj s ostatnými výbormi a my e, teda vás berieme za slovo. Budeme hovoriť aj o rozpočte za rok 2013, o absolutóriu. To je obdobie, kedy ste ešte neboli komisárkou, ale myslím si, že dnes je dobrá príležitosť tu na to, aby ste teda takto vyjadrili, aby ste stanovili jasne vaše plány, ale aj pre nás, pre výbor, pre rozpočet, aby sme možno e, sa pozreli dopredu a nie do minulosti. Pozrieme sa na nové nariadenia, a môžu nám pomôcť v budúcnosti. A takisto chceme s vami hovoriť aj o určitých možnostiach, príležitostiach pre budúcnosť, na to, aby sa urobili určité zlepšenia, vylepšenia v zmysle, ako sa manažujú eurofondy, ako sa tu robí auditing. Ja si myslím, že viacerí poslanci v tomto výbore sa sústredia predovšetkým na otázky ohľadne veci týkajúcich sa členských štátov. Napriek úsiliu viacerých ľudí vrátane tohto výboru a vrátane komisie samotnej. Napriek všetkým týmto úsiliam veľké množstvo chýb predsa len prevláda na úrovni členských štátov a to je veľmi dôležité si uvedomiť, pretože hovoríme, že 80 finančných prostriedkov Európskej únie vlastne spadajú do pola pôsobnosti členských štátov a vlastne účtovný dvor odhadol, že ak členské štáty nebudú správne kontrolovať, eh, tak táto miera chybovosti eh, tu kolíšu na úrovni 3%, takže e, členské štáty by teda mali urobiť určité zlepšenia, vy ste na to takisto poukázali. Moja prvá otázka sa týka práve tohoto. Myslíte si, že údaje zo strany členských štátov, ktoré sa zasielajú na komisiu, sú, dá sa z nich vychádzať? A máte pocit, že e, je tu nejaká možnosť zlepšenia Eh, dôveryhodnosti týchto údajov alebo spolahlivosti týchto údajov, aby sme mali konkrétnejší obraz o tom, ako sa využívajú financie za Európsku úniu, aby sme mali obraz o tej chybovosti. A ďalšia otázka, eh, kde to sa týka nášho výboru, eh, otázka zjednodušovania, simplifikácie a aj tie nové pravidlá, ktoré sa spustia, tie prinesú určité zjednodušenie a vlastne budú viesť nakoniec k zníženiu um, počtu chýb alebo omylov. A mohli by ste nám z vášho uhla pohľadu povedať možno, ktoré sú tie oblasti z vašej politiky, pokiaľ ide o rozvoju politiku, ktoré by sa dali zjednodušiť. Ja možno uvediem jeden príklad napríklad zjednodušenie nákladovosti, tie možnosti, ktoré tu máme, to je práve to miesto, kde by e, viacerí očakávali, že tam sa dá znižiť miera chybovosti. Dá sa teda vaše portfólio nejako, e, vedeli by ste sa vyjadriť menej vašho portfólia, ako by sa dali zjednodušiť ešte možno tie pravidlá, ktoré tu máme, aby sme znížili množstvo chýb. A tretia otázka sa týka miery čerpania peňazí kolegovia to vlastne vidia každý za svoj vlastný členský štát. Niektoré členské štáty majú tú mieru čerpania fondov horšiu ako ostatné. Vlastne to máme aj v tej výročnej správe z roku 2014. Máme zhruba 400 miliárd, ktoré boli nevyčerpané Takže ja by som chcel vedieť, či máte pocit, že by sme mohli urobiť niečo v tom smysle, aby sa tá miera čerpania zvýšila. Ja viem, že DG Regio e, nedávne vytvorilo pracovnú skupinu Task Force, aby preskúmali mieru čerpania, ktorá je problematická práve v tých štátoch, ktorých sa to týka. Mohli by ste teda povedať, že ktoré budú tie hlavné zodpovednosti tejto pracovnej skupiny, aby sa zvýšila miera čerpania prostriedkov? A máte aj nejaké nápady ohľadne budúcnosti, ako by sa táto miera čerpania zdala zvýšiť? Takže to sú moje otázky na úvod. Možno by ste mohli um, odpovedať na tieto otázky a potom dám slovo pani spravodajkyni. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ak môžem, tak budem hovoriť po rumúnsky. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte. Sigur că ați... Uh, Vážený pán predseda, áno. Teraz ste tu celkom jasne pomenovali niektoré problémy, ktoré, s ktorými sa tu my boríme. Takže úloha členských štátov, takisto aj, ako som vlastne už povedala v tých úvodných slovách, miera chybovosti je podľa nášho názoru príliš vysoká ale aby sa to trochu znížilo, tak na to potrebujeme určité zmeny na úrovni členských štátov. Takže e, máme tu vysokú mieru platieb, ktoré vlastne neboli vyplatené, pretože sa nepostupovalo správne a to vlastne vedie k tomu, že členské štáty musia jednoducho podávať jasnejšie a e, presnejšie správy na komisiu. Na generálnom riaditeľstve regio sa preskúmali tieto správy. Máme tam skoro 90 ľudí a títo skutočne, čo do počtu je to relatívne veľa ľudí, tak oni jednoducho tieto opatrenia detailne preskúmávajú a preskúmávajú vlastne aj tie správy, ktoré už boli preskúmané na úrovni národných štátov, takže si myslím, že by sme mohli vychádzať, e, sú spolahlivé tieto údaje. Osemdesiat e, tých správ by sme mohli vo všeobecnosti označiť ako správne, respektíve 90% týchto prípadov bolo preskúmaných a účtovný dvor vlastne aj tých 2,8% vypočítal na základe, teda odsúhlasil na základe toho, čo predložili e, jednotlivé členské štáty a úrady za tieto členské štáty. 43 miest, ktoré vlastne kontrolujú až 95 výdavkov. Na tieto kontrolné úrady sa môžeme skutočne spolahnuť. Väčšina z nich funguje správnym spôsobom. A 6 takýchto kontrolných orgánov. E, momentálne sa nachádzajú skutočne po to najprísnejšou kontrolou, kde jednoducho nedodržiavali tie metódy, kde máme určité pochybnosti, pokiaľ ide o spolahlivosť dodaných údajov. A druhá otázka sa týkala zjednodušovania. Takže rok 2014 až rok 2020 to je obdobie, za ktorým sa to malo všetko stihnúť to ponúka určitý dostatočne veľký priestor pre členské štáty. Neviem, či všetky členské štáty, ktoré vlastne, či poznajú všetky členské štáty tie možnosti, ktoré im z toho vyplývajú, ale e, verejné e, štátna pomoc a pravidlá ohľadne verejného obstarávania to bolo všetko zjednodušené a vlastne na tomto spôsobil aj Európsky parlament. A teraz vlastne ide o to, aby sa nezávislým spôsobom postupovalo aj naďalej, aby sa zistilo ešte ďalej to, ako sa dá e, ako sa dajú urobiť ďalšie zjednodušenia, ale k týmto úpravám jednoducho sa musia vyjadriť ešte členské štáty. Napríklad veľa členských štátov bude musieť aproximovať svoje zákony na tie predpisy Európskej únie, ktoré vlastne prijal Európsky parlament a potrebujeme 40 podpisov na to, aby sme aby to bolo platné. A je skutočne potrebné aj nadalej sa, sa uberať cestou zjednodušovania, ale pokiaľ ide o zákony a pokiaľ ide o, zodpo- a pokiaľ ide o spolahlivosť týchto údajov poskytovaných zo strany členských štátov, tu nemôžeme akceptovať žiadne kompromisy a máme Potrebujeme spoločné pravidlá pre všetky investičné fondy a aby členské štáty takisto prispeli v tomto procese, to sa od nich očakáva. Potrebujeme evaluáciu implementácie nových ustanovení, ktoré vlastne parlament prijal v roku 2013 a Táto evaluácia vlastne mala prispieť k zjednodušeniu týchto postupov, ale táto evaluácia sa vlastne bude vyhodnocovať, ako to prebieha až v roku 2016. Takže Ako som už povedala, pokiaľ ide o pravidlá, nie sme ochotní akceptovať žiadne kompromisné riešenia, pokiaľ ide o verejné obstarávania, ktoré boli vypísané ešte za rok 2014, tak tam Takisto ide o pravidlá, ktoré majú retroaktívnu účinnosť a takýmto spôsobom sa možno dopracujeme k takému stavu, že sa zníži miera že sa zniží miera chybovosti. A pokiaľ ide o tie čerpania tých fondov, tým nízku mieru čerpania euro Sú tu štáty, ktoré sú podelené 60%. Ja som napríklad očakávala, aby, očakávala, aby sa zriadila u nás na našej sekcii kontrolná skupina, pracovná skupina, aby sa zistilo, že čo sa tu vlastne deje, aby ešte v tom roku, v ktorom sa momentálne nachádzame, aby tá absorpčná miera čerpania peňazí e, pre toto obdobie predsa len dopadla lepšie ako v porovnaní s minulosťou. Máme takisto akčný plán, ktorý sme prijali a máme tu takisto aj diskusie na každom unite mojej komisie. To sa týka samozrejme tých štát, ktoré majú tú mieru čerpania pod 60%, ale sú tu rôzne štáty. Musíme mať, máme tu dve kategórie regiónov. Niektoré regióny začali relatívne z problematickej situácie, ale postupne sa začala tá situácia zlepšovať a už sú tu rozdiely a sú tu aj také regióny, kde skutočne nerobí žiadny rozdiel to, koľko peňazí dáme do takýchto regiónov, pretože sa nevytvárajú nové pracovné príležitosti, takže sú tu štruktúrálne systemické problémy, ktorými sa budeme musieť vysporiadať iným spôsobom. A ja som trochu znepokojená, pokiaľ ide o tento celkový tlak, pokiaľ ide o ten tlak zvýšiť tú mieru čerpania peňazí, pretože to by mohlo viesť aj k zníženiu kvality v tomto postupe a to my nechceme. My jednoducho chceme, aby členské štáty využili ešte ten zostatok tohto kalendárneho roka na to, aby zlepšili e, mieru čerpania europeňazí, ale nechceme tu nejaké zjednodušenia pravidel alebo zjednodušenia tohto postupu, takže to aj naďalej zostáva dôležitým kritériom. Prepačte, že som to trochu pretiahla čo do času. Ďakujem pekne za zodpovedanie týchto troch otázok a teraz už dostane slovo pani Gresle, ktorá je spravodajkyňou. Ďakujem veľmi pekne. Ja som tu na to, aby som sa venovala svojej správe a pán predsedajúci zasa sa pýta otázky. Takže ja sa chcem poďakovať za to, že ste takto detailne zodpovedali na naše otázky by ste reagovali na to, čo tu vlastne, e, aké otázky tu vyzneli, keď tu e, bolo stretnutie prvé s vami. Ale vlastne poprvýkrát máme určitý prehľad ohľadne toho, že čo sa deje, takže ďakujeme pekne aj účtovnému dvoru v tomto zmysle. Ja mám iba také priateľské otázky, ale zopár aj takých negatívnejších, takže ja začnem možno s tými horšími a potom už budú len tie dobré. Takže v tomto období máme 6 členských štátov, Česko, Grécko, Špánsko, Polsko, Maďarsko a teraz Rumunsko ešte, ktoré 75% všetkých oprav e, finančných e, urobilo a vlastne Rumunsko ako také je témou os, samo o sebe. Ide tu skutočne o to. Teraz v budúcnosti zamýšľam, že sa spýtam aj komisára pre agrárnu politiku. Chcela by som vedieť, či môže vlastne generálne riaditeľstvo robiť svoju prácu bez nejakých politických vmiešávaní. To je pre nás veľmi dôležitá otázka, pretože nám ide predovšetkým o to, aby sa zlepšili. Zlepšila situácia. Nám nejde o to, aby sme si tie peniaze nechali. My chceme tie peniaze využiť na to, aby sa zlepšila situácia, ale na to potrebuje komisia konkrétne uh, možnosti na konanie. Takže to bola tá negatívna otázka. Ale teraz už iba tie pozitívne otázky. Všimli sme si, že máme 447 správ, ktoré dostala, dostalo generálne rejiteľstvo Regio. Je tu milión projektov, milión projektov, to je jednoducho neuveriteľné množstvo. Takže ako vlastne generálne rečiteľstvo chce zabezpečiť to, že tieto správy, auditové správy, že sa im venuje rovnaká miera pozornosti. Sú tu určité usmernenia, ako sa s nimi naklada, ako si môžeme byť istí, že tu máme harmonizovaný prístup, pokiaľ ide o vyhodnocovanie týchto auditových správ. Ďalej, samozrejme o tom ste hovorili, a to je moja tretia, tretia otázka, miera chybovosti nie sme žiadni fetišisti, ale vidíme, že to je dôležitý indikátor pre administratívu a správu a preto je to také zaujímavé. No a je to jediný indikátor pre nás, aby sme videli, ako to prebieha. Čiže 2,8 a 6,9, to je skutočne široká škála, ako si vy vysvetľujete tento veľký rozdiel. No a Rada by som sa spýtala ešte aj dvora auditorov, možno by nám mohli to trochu objasniť, ako si to vy vysvetľujete. V rôznych uzneseniach o absolutóriu sme hovorili, že je dôležité pri kvantifikácii chybovosti dosiahnuť harmonizáciu. O veľkej, veľk, tomto veľkom projekte harmonizácie nemáme žiadne správy, takže možno dvor auditorov a možno aj vy, pani komisárka, by ste nás o tom mohli informovať akom štádiu sa nachádza tento projekt. A teraz piata otázka. Finančné nástroje. Vy ako členka kolegia ste sa podielali na predložení investičného balíka, alebo ste ho na jeho oznámení. No a teraz po skúsenostiach z regionálnej politiky s finančnými nástrojmi spýtame, ako to bude prebiehať Mňa by zaujímalo, či vy sama ste sa k tomu pri, prihlásili slovo na kolégiu a či uh, tie skúsenosti, ktoré nie sú také vynikajúce z regionálnej politiky, či ste prezentovali. Ja viem, že nám nemôžete rozprávať detaily z kolegia, ale pre nás by bolo dôležité vedieť, či komisia sama zohľadňuje svoje vlastné skúsenosti, alebo či to budeme musieť robiť my. To bola piatá otázka. No a šiesta otázka otázka účinnosti. V správe dvora auditorov sa hovorí, že investovanie minenie prostriedkov je dôležité. No a my sa pýtame, prečo a ako sa vynaloží prostriedky. No a ten dôraz na vynakladanie prostriedkov možno je problém, ktorý máme všetci. Vy hovoríte, že treba sa sústrediť skôr na výsledky ja si ešte celkom neviem predstaviť, ako by to malo vyzerať, pretože my sa sústredíme skutočne na vydávanie prostriedkov, ale možno nás o tom budete môcť tiež informovať. Takže ešte raz ja ďakujem veľmi pekne za vašu detailnú správu a detailné pripomienky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani komisárka, možno vy môžete zodpovedať na tieto otázky. A ste si veľmi rada, že tam bola len jedna, taká nepriateľská. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi rada zodpoviem tieto otázky, pretože viem, že je to predmetom obav pre vás, ako aj pre nás. Vzhľadom na konkrétny štát. Ale sú to otázky, ktoré sa menia z roka na rok. A je pravda, že sú programy, e, ktoré majú vyššiu mieru rizika ako tie krajiny, o ktorých ste hovorili, vrátane krajiny, z ktorej pochádzam ja. Ako iste veľmi dobre viete, tak my zastavujeme alebo prerušujeme platby okamžite, keď sa objavia problémy. No a z tohto hľadiska vás môžem uistiť, že nebudú žiadne výnimky. Ja som ambasádorkou pre regióny na Európskej komisii a myslím, že to je v záujme všetkých členských štátov, aby sa zaistilo, že všetky programy budú prebiehať legálne. Takže my musíme zaistiť, aby všetky členské štáty, všetky regióny a všetky programy, všetky programy boli rovnocené, no a súčasne sme vytvorili Centrum kompetencií pre zvýšenie administratívnych kapacít v členských štátoch, ktoré majú problémy, pretože ja myslím, že tie členské štáty, o ktorých ste hovorili, tak eh, štáty, ktoré potrebujú posilniť administratívnu kapacitu, no a keď hovoríme už o európskych krajinách, tak my vieme a uvedomujeme si, tu spočívajú hlavné problémy administratívnej kapacity a jej posilnenia a zlepšenia. Toto je ešte dôležitejšie ako výška čiastok, ktoré idú do regiónov. Samozrejme verejné obstarávanie, štátna pomoc predstavujú najväčší, najväčšie percento chýb, ale to je kvôli nedostatku poznatkov o pravidlách, alebo jednoducho pokusov o podvod, ale to predstavuje len 0,5 z celkového počtu. No a toto sú čísla, ktoré predložil dvor auditorov, ale aj OLAF. V prípade opakovaných chýb snažíme sa na obdobie 2014-2020 zvýšiť korekcie paušálnych platieb tak, aby v prípade nejakých chýb sme zaviedli paušálnu korekciu, zvýšili predchádzajúcu korekciu, takže je veľmi dôležité zaoberať sa rizikovými programami a dôležitá je existencia tohto centra, aby sme pomohli členským štátom v oblastiach, kde majú najväčšie slabiny, najväčšie problémy. Ďalšia otázka sa týkala rozdielov. Ja už som hovorila o skutočnosti, že existujú rôzne opatrenia a máme rôzne metodológie, ako merať mieru chybovosti. A je dobre, že a vieme dobre, že máme nedostatky. Pre nás na úrovni regionálnej politiky je najdôležitejšie, aby sme sa mohli spolahnúť na členské štáty a na prvostupňovú kontrolu, pretože všetky údaje ukazujú, že prakticky jednej tretine chýb sa dalo zabrániť, ak by riadiaci orgány splnili svoju úlohu riadenia. Takže v každom prípade je samozrejme treba aplikovať finančné korekcie, ale tiež treba žiadať členské štáty, aby zlepšili management a riadenie. Existuje veľa programov, ktorým bola vznesená výhrada. No a z tohto hľadiska prvostupňová kontrola nefunguje vždy tak, ako by mala na úrovni riadiacich orgánov. A otázku, ktorú položila predsedníčka, úloha členských štátov, je jasné, že potrebujeme korektívne opatrenia. My poskytujeme pomoc a podporu, ale ako som už povedala, viac ako jednej tretine chýb, o ktorých teraz hovoríme, sa dalo predísť na úrovni členských štátov predtým, než boli tieto náklady potvrdené. A tiež si iste uvedomujete a viete, čo sa týka harmonizácie rozdielov, tak myslím, že je veľmi dobrý moment, aby Európsky parlament inicioval dialog, aby Európsky parlament sa ujal úlohy mediátora medzi komisiou a dvorom auditorov, pretože my sme presvedčení o tom, že rozdiely v metodológii majú zásadný dopad na zisťovanie miery chybovosti. Samozrejme, čísla nie sú všetko, ale na druhej strane, podľa nášho názoru, je veľmi dôležité hovoriť o povahe korekcií, pretože samozrejme dvor auditorov vníma a skúma situáciu v istom momente, ktorý nie je rovnaký časový rámec, kedy vykonávame naše audity my. Ale po audite dvora auditorov my implementujeme korekcie, ktoré často nie sú brané do úvahy. A existujú prípady, a môžem dokonca uviesť príklady, že závisí to na chybách existujú obrovské chyby a malé chyby. V Grécku chyba 100%, pretože na pláne nerešpektovali požiadavku zverejniť to v úradnom vesníku počas 48 dní. My sme aplikovali mieru korekcie 5% a dvor auditorov 100%. 75% týchto chyb nemá finančné dopady. Takže z nášho hľadiska samozrejme veci musia byť legálne a regulárne pre všetky transakcie. Ale čo sa týka zapojenia, konkrétnych toho, kedy panely boli zapojené, alebo keď rozmery neboli správne, tak my mieru korekcie dáme 15 až 20 a dvor auditorov uvádza pod 0 alebo 100 Existujú projekty v Španielsku, ktoré existujú a fungujú a dvor auditorov mám pocit, že existovala lepšia ponuka a že niekto iný mal zvíťaziť a získať túto verejnú zákazku, ale my sme tam vedli 5-percentnú mieru korekcie a v správe dvora auditorov, aj keď eh, projekt je fungujúci, tak sa to prejavuje ako 100% chyba, pretože majú výhradu, že projekt nebol, neprebehol, alebo tender neprebehol správne, takže Európsky parlament mohol zaujať roli mediátora, aby sme sa dohodli a vypracovali spoločné kritéria, pretože náš cieľ je rovnaký Chceme kvalitné projekty, ktoré dobre fungujú. My sa zameriavame na výsledky a je veľmi dôležité, aby sme dospeli miere chybovosti, ktorú potvrdia členské štáty aj dvor auditorov. Členské štáty s nami súhlasia, že potrebujeme prijať korekcie, ktoré treba brať do úvahy hlavne pre viacročné programy, ktoré sú veľkými infraštruktúrnymi programami a je možné, že počas 7 rokov v priebehu programu je pomerne ťažké vyvarovať sa niektorých chýb, ale tie sa dajú napraviť a dúfame, že sa nám podarí nájsť spôsob, aby dvor auditorov našiel kapacitu na opravu chýb, ktoré má Európska komisia. Ďakujem. Pani Gresle hovorí ešte, že tu bola otázka o finančných nástrojoch. Pán Balko, chcete e, zodpovedať? Je to užitočné? Áno, samozrejme, by to aj zdvorilé. Pani Gresle ma požiadala reagovať na otázku o číslach, o rôznych e, odhadoch e, miery chybovosti, ktorá sa objavuje v výročných správach ktorá e, strany komisie 2,8%, 2,8 až 5,3% a náš odhad je 6,9%. Ja to chcem vysvetliť. V tejto súvislosti by som chcel citovať, čo už bolo dnes e, povedané pri inej príležitosti. Jens Geier povedal, že čísla sú pre auditorov a interpretácia čísel je metafora politiky. No a preto by sme vám mali pomôcť ako poslancom pri interpretácii týchto čísiel. No a ja sa vrátim k tomu, čo povedala pani komisárka vo svojich úvodných slovách, keď hovorila, že sa snažíme nájsť nejaké spoločné riešenie pre mnohé problémy a že by sme chceli harmonizovať náš prístup. Komisárka vo svojom prejave povedala, tak komisia má vzorky E, z rôznych úrovní a netýkajú sa vždy rovnakých transakcií. Plus existujú rozdiely, čo sa týka finančných korekcií a kvantifikácií e, chýb vo verejnom obstarávaní. A to z časti vysvetľuje ten rôzny prístup ku kvantifikácii verejných obstarávaní pani komisárky. A my sa snažíme s riešením spolu s komisiou vytvorili sme pracovnú skupinu, ako zaistiť harmonizáciu no- a metodológii. Pre metodológiu je zodpovedný náš kolega Lazaru a s vašim dovolením by som mu rád dal slovo, aby nám to vysvetlil ako pomoc pre interpretáciu čísiel, tak ako povedal Jens Geier. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne, pán Balko, za to, že ste mi dali slovo. No, harmonizácia a har- problémy harmonizácie sa riešili v rámci postupu delovania absolutória za rok 2012 a verejné obstarávanie bolo explicitne v absolutórium 2010, ak sa správne na to pamätám. som už povedal, ja mám cieľ odstrániť tie živé otázky z pracovného vzťahu, ktorý máme s komisiou. Primárne, pretože parlament nás po- požiadal, aby sme to vyriešili v uznesení o absolutóriu a nie len verejné obstarávanie, ale niektoré iné otázky. Takže ja sa čo najviac sem angažovať a samozrejme, že rozhodujem sám, ale ja sám som rozhodnutý, že budúci rok, keď ja pred vás predstúpi pani Kretu, tak nebudeme musieť o tejto veci diskutovať. No a rovnako by som rád ešte dodal, že úplne súhlasím s niektorými otázkami, ktoré boli predložené o výpočte miery chybovosti nie, dvora auditorov, nie len verejné obstarávanie, ale aj finančné korekcie, korektúry a tak ďalej. Ale nemyslím, že toto je fórum, kde sme mali riešiť tieto otázky v tejto fáze. Takže na záver chcem povedať, že veci by boli veci budú, dúfam, budúci rok oveľa lepšie, tak aby sme dokázali predísť týmto špecifickým argumentom každý rok medzi komisiou a, sú, a dvorom auditorov, a tak aby sme sa mohli sústrediť na dôležitejšie otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Bolo to naozaj veľmi užitočné. Pani komisárka, mohli by ste ešte zodpovedať na otázku pani Gresle o financiách. ospravedlňujem sa, pani predsednička, že som zabudla na to odpovedať, tak ako ste povedali. Tak eh, pre programové obdobie 2007-2013 mali mnohé štáty veľké problémy pochopiť, ako finančné nástroje využívať, pretože tieto finančné nástroje spájajú štátne zdroje a súkromné zdroje a členské štáty nevždy vedeli, ako to využívať. Ale ja som bola veľmi rada, že niektoré krajiny, hlavne Francúzsko, ktoré sa podarilo správne aplikovať tieto finančné nástroje, takže ukazuje to, že to je možné ale samozrejme niektorým členským štátom to bude trvať dlhšie ako niektorým iným. Ale samozrejme, hovorili ste o Junckerovom pláne, no a období, keď som sa prvýkrát stretla s zastupcami 28 ministerstiev regionálnej politiky, tak mali strach, že tento plán, tento investičný plán bude z regionálnej politiky, ale som rada, že môžem povedať, že to bude top priorita našich fondov a finančných prostriedkov, ďalšie príležitosti, voľby pre členské štáty, preto do svojich investičných plánov. No a o finančných nástrojoch. Ako už bolo povedané, niektoré členské štáty nevedeli, ako využívať tieto finančné nástroje náležite. No a iným členským štátom sa to podarilo a podarilo sa im získať viac prostriedkov, no a v roku 2014-2020 ak regióny a členské štáty, samozrejme spoločne s nami, ak sa všetci vynasnažíme pochopiť toto nové, tento nový regulačný rámec, ktorý je oveľa komplexnejší, dosiahneme lepšie výsledky, pretože existujú flexibilnejšie opatrenia a prostriedky, na implementáciu. Pokiaľ ide o obdobie do roku 2020, je dôležité, aby tieto témy, aby sme mali tematické ciele a povinnú e, evaluáciu ex ante pre každý cieľ. Jedna z e, vecí, ktorá nám asi pomôže, je skutočnosť, že tieto platby prebiehajú cez e, tranže a to sú, e, sú závisí od výkonnosti tých nástrojov. Doteraz tomu bolo tak, že e, členské krajiny sa snažili o cash flow, takže tak odparkovali, tak povediať, tie prostriedky. Z tohto pohľadu by sme teda potrebovali intenzívnejší dialog o týchto finančných nástrojoch. Bolo to, to určité novum pre obdobie 2007 až 2013. E, A ešte vždy nevedia e, členské krajiny, všetky členské krajiny, ako s tým zaobchádzať, hoci je to presná e, motivácia, kde sa dá dokázať, že prostriedky možno multiplikovať. musíme dávať informácie o využití e, zdrojov a o použití týchto finančných prostriedkov. Ďakujem. Teraz by som rád dal e, možnosť politickým skupinám, ako e, aby sa spýtali, neviem, či je tu každá zastúpená. Je tu niekto za EPP ako koordinátor alebo hovorca? Ako tieňový spravodajca je tu pán Liberacký za SAD. Každopádne. Ďakujem, začnem, že poviem, že už po dlhú dobu som nebol taký spokojný ako dnes. Chcem poďakovať pani komisárke za to, čo práve povedala. Takisto ďakujem predstaviteľovi súdneho, eh, pardon, účtovného dvora za to, čo povedal je to e, moment historický, pretože pani komisárka a celá komisia e, sú, e, nie sú zodpovední za rozpočet do roku 2013 len nás informujete, aby sme vedeli k tomu pristúpiť bez toho, že by sme to identifikovali alebo bez e, vôle obhajovať to, môžeme však e, začať rozpravu a túto rozpravu sme začali, rozpravu o tom, aká je situácia a, a čo možno urobiť, čo sa urobiť musí, a čo komis, e, komisia vyhlasuje, že urobí. Ja taký prístup vítam. Miera chybovosti formálneho účtovného pohľadu je kľúčový, má kľúčový význam a je to e, naozaj predpoklad, ale je neuspokojivé dať pozitívne stanovisko k fungovaniu, k výkonu európskych fondov a k regionálnej politike ako takej, pretože o čo tu všetko ide v regionálnej politike, už tak to je zvýšenie bohatstva regiónov, do ktorých sa alokujú prostriedky. A to je predsa hlavný cieľ. Samozrejme by sme nemali robiť chyby, keď konáme v tomto smere. Môj dojem je taký, a verím, že to budete zdieľať, že v tejto situácii príjmame uzávery z toho, čo sa udelo predtým a snažíme sa aplikovať e, tieto závery v rokoch, ktoré sa blížia i v budúcom programovacom období Takže formálne všetky odporúčania som len rád, že sú založené na miere chybovosti. Nemyslím si, že by sme mali využívať rovnakú metodológiu e, v komisii a v rade a to, to isté sa týka i timingu. Nevadí mi, že rada a komisia majú rôzne e, miery chybovosti, pretože to znamená, že e, realita, realita zostáva e, rovnaká, ale pozerajú sa na ňu z dvoch strán. Treba sa teraz pozrieť na ďalšie determinanty, tak ako ich e, nadniesol e, účtovný dvor a komisia by v určité veci nechcela spomínať. Takže dobré, dobré fungovanie, dobré, dobré, dobrá operatívnosť, to je to, čo je dôležité medziinštitucionálna e, dohoda o fungovaní fondov. Tú, túto príslušnú skupinu viedla pani e, Georgieva. Pani Kretu e, povedala, že bude, začne fungovať v oblasti verejného obstarávania. Je to veľmi dôležité. A tu chcem povedať, že v členských krajinách je veľmi často to založené na kritériu najnižšej ceny. A to môže viesť k výhradám preto v mene našej politickej skupiny by som chcel vyjadril naše akceptovanie spôsobu, ktorým sa uberá táto diskusia a tým chcem formulovať nasledovné otázky. Na základe správ slabiny sú vo fungovaní manažujúcich inštitúcií, tých riadiacich e, orgánov. To je tá slab, slabina spolupráce národných a európskych inštancií, prehnaná regulácia alebo nedostatok pochopenia. A keď chceme veci zjednodušiť, koľko, pani komisárka, zjednodušenia potrebujete zo strany komisii a do akej miery by komisia potrebuje simplifikovať procesy, ktoré e, e, e, vlastne nastolujú členské krajiny, pretože polovička regulácie predpisov sú európske a druhá polovička, dokonca možno ešte viac ako polovica, sú nariadenia na, len na úrovni členských krajín. Odoberajú zodpovednosť vlastne zo svojich vlastných e, ramien a väčšina, väčšinu problémov majú potom malí príjemcovia Takže ak chcete dosiahnuť financie, tak tie náklady sú oveľa vyššie, než by boli inde pre príjemcov. A mnohí príjemcovia skonštatujú, že riziko je privysoké a neoplatí sa žiadať európske prostriedky. Teda ako možno zlepšiť túto situáciu? Prvá otázka. A druhá, kofinancovanie, spolufinancovanie v rámci ERDF. Tu mám nasledovnú otázku Aká je tu európska pridaná hodnota? Tiež z pohľadu v miery výkonnosti. Kde, ako, sa vie, ako vzniká táto pridaná hodnota? To, čo som si všimol, pozeral som sa na to veľmi pozorne, povedali ste, že členské krajiny míňajú prostriedky, opravili ste sa, že vlastne investujú prostriedky. Páči sa mi, že ste sa tu opravili, ale prostriedky by by mali byť investované, nie minuté. Chcem zdôrazniť na záver, že e, ma teší, že máme túto rozpravu a že prebieha tak, ako prebieha. Vy by ste za to mali e, mať zásluhu. Ďakujem. Komisne? Pani komisárka. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Ako viete, moja prvá oficiálna návšteva smerovala do Polska, pretože Polsko je jedno z, jedno z krajín, kde smeruje 20 našich e, fondov. Máte pravdu. Musím povedať, že k tej, k tej výkonnosti, už tak tu všetko e, sa točí okolo toho, alebo tá diskusia sa točí v regionálnej politike o tých, tie, okolo tých technických aspektov, ale eh, tieto európske prostriedky, prostriedky daňových poplatníkov, inými slovami, by mali byť použité na vyrovnávanie rozdielov medzi členskými krajinami a medzi regiónmi. Mali by ich eh, vyplňať tie medzery Polsku sme povedali, že, že e, nieč, nie všetko by sa malo investovať do Varšavy, ale aj do vzdialených regiónov. Chceme, aby sa zlepšoval život ľudí všade. A to konkrétne. Podľa nového zákonodárstva musíme postupovať e, so zameraním na výsledky. Chceme tiež konštatovať, do akej miery zmeny znižujú mieru chybovosti. Mali by sme tiež myslieť na eh, hospodársky eh, rast a čo prinesie daný projekt, pokiaľ ide o pracovné miesta. Keď povyšíme na piedestal iba tú mieru, tú absorpčnú mieru a všetky ostatné veci budú, dáme bokom a budeme nútiť, aby členské krajiny do konca roka všetky projekty, e, čo mu len môžu, postavili na nohy, tak to tiež je e, nesprávne. Chceme sa postarať o to, aby sme tu mali skutočnú pridanú hodnotu. Nie len to, že a inými slovami, dá sa povedať, že v čase, keď e, rokujeme s členskými krajinami, je veľmi výhodné trvať na tom, aby e, úsilie e, smerovalo k najlepším možným riešeniam. A nové nariadenie vychádza z toho, že do roku 2016 budeme počuť od každej členskej krajiny konkrétne výsledky. A potom opätovne musíme informovať parlament. Presne sa bude preverovať, do akej miery ten či onen štát pri operačných e, programoch e, sa angažoval táto partnerská dohoda Partnerské dohody sú veľmi e, ambiciózne, ale my chceme od členských krajín konkrétne, konkrétne, aby táto e, ambícia, tieto ambície viedli aj k konkrétnym výsledkom. Samozrejme, že chcem tiež chcem parlamentu do roku 2016 predložiť e, zmysluplné výsledky u manažmentu, u manažerských otázok je, sú mnohé veci jasné a zrozumiteľné pri kontrole a pri e, včasnom preverovaní. To je alfa a omega e, i a na, e, na úrovni tých prvých kontrol, pretože už tu sa môže zabrániť nezrovnalostiam. Nuž, keď sú v poriadku e, potvrdenia a certifikáty, e, tak je to, tak je to dobré. Preto sme vytvorili túto pracovnú skupinu, aby sa zaoberala manažerskými pozíciami a aby informovala e, národné auditorské inštancie. Chceme chceme v prípade týchto 89 kontrolovaných miest sa našlo len 6, kde, ktoré vykazujú problémy. Musíme nájsť e, spôsob, ako zlepšiť túto prvú úroveň kontroly. Možno budeme potrebovať e, e, ešte kolo diskusí s členskými krajinami, aby sme teraz odliadnúc od e, tohto, týchto možností finančných e, krátení alebo možností varovaní, aby sme vlastne aj mohli zatiahnuť, tak povediať, tú finančnú brzdu pri e, pri, pri 58 programoch boli takéto takéto napomenutie za ne, neprimerané, alebo teda neoprávnené postupy. Naozaj robíme všetko preto. Pani spravodajkyňa, pani predsedkyňa tvrdí, že máme túto doložku o e, dôvernosti, ale snáď môžem povedať, že túto diskusiu o zjednodušení vedieme so všetkými e, zainteresovanými komisármi. Je tu jedno, e, jednotné nariadenie pre všetky tieto operácie spolu s ďalšími komisárkami pre polnohospodárstvo, pre e, námorné otázky. Všetci tí, ktorí sa s tým zaoberajú, musia byť predsa na jednej línii a s členskými krajinami musíme predsa postupovať ruka v ruke, aby sme mali jednotné pravidla pre investície. Členské krajiny musia e, i regióny ťahať za jednu stranu povrazu. V mnohých krajinách je táto bohužiaľ realitou taká prehnan, také prehnané regulovanie. Mnohé krajiny sa sťažujú o, na obrovskú byrokraciu, ale táto vlastne vznikla prostredníctvom ich vlastných zákonov. Ďakujeme za takéto komplexné odpovede. E, je tu, musíme trošku e, pokročiť, prosím kolegovia, trošku e, svižnejšie tie otázky a tak aj rýchlejšie odpovedia. Je tu zastúpený EKR, Niekto za ALDE? Ďakujem za slovo a ďakujem príjemnú diskusiu. Nebudem hovoriť dlho, mám tu len pár tém. Len tri veľké okruhy, ktoré by som chcela spomenúť a možno tu položím otázky. Niektoré odpovede snáď už aj zazneli. Kontrolný systém, to je prvá oblasť, vidím tu dve úrovne. Niektoré odpovede už zazneli, nebudem to brať priamo ako otázku, pretože podľa mňa bolo na dlhšiu dobu. Poprvé, ja tu vidím ako jeden z najväčších problémov kontrolných aktivít v rámci štrukturálnych fondov multiplikáciu na európskej či národnej úrovni. A naviac si myslím, že niektoré požiadavky tých kontrolných autorít od e, účtovného dvoru až cez DG, regio a tak ďalej, finančných úradov v členských krajinách lebo, alebo úradov pre hospodárskú súťaž sa e, odlišujú a často sú i protichodné. A tá otázka by teda snáď smerovala ako rada do budúcnosti DG Regio by sa malo tým zaoberať a pripraviť aspoň oznámenie, aby sa vytvoril nejaký zladený systém a nie taký neriadený chaos. Druhý, druhý bod k tým kontrolným systémom Spomínala to i pani spravodajkyňa a som rada, že sa na to zameriava. Myslím si, že sa treba viac zameriť na naplnenie podstaty existencie, koheznej podstaty projekty, ktoré sú po formálnej stránke transparentné, aby naplnili ukazovatele výstupu, ale reálny význam pre konvergenciu môže byť e, ničotný, nulový, takže Otázka smeruje tam, či váha tohoto kľúčového uhlu pohľadu zamerania na výsledok a dopad nejak zmení a či, ak sa zmení, tak akým spôsobom v budúcnosti. Druhá veľká oblasť, taký, taká rýchla otázka, zvedavá otázka, možno trochu provokatívna, a to je otázka chybovosti. Ak otázku tému chybovosti vnímame ako maticu na jednej strane, máme členské krajiny, Pýtame, teda hovoríme si, kto chybuje, chybuje viac či menej, ale na druhej strane tu máme oblasti, konkrétne prejavy, kde sa tá chybovosť vyskytuje. Tak aby som si uh, predstavila ešte tretiu os, kde ide o úmysel a tu by som to rozdelila na nešťastná náhoda, neúmysel, úmysel, cieľená organizovaná kriminálna aktivita. Mňa by zaujímalo z DJ Regio, ako by ste z takejto matice vyvodili výsledky pozrieť sa na tú chybovosť i z pohľadu úmyslu, ako by ste z toho vyvodili záver. A moja posledná, veľmi jednoduchá otázka, tá sa týka spolahlivosti dát. Indikátory, ktoré sú uvedené v, in, v operačných programoch, nie sú vždy úplne objektívne dohľadateľné, pokiaľ to štatistické úrady a Eurostat. Chcela by som teda vedieť, aká je teda tá cesta z pohľadu Európskej komisie, či sú k tomu nejaké usmernenia, aby všetky indikátory operačných programov boli objektívne sledované národnými štatistickými úradmi, prípadne Eurostatom. Ďakujem. Snažil som sa byť stručný. Too bad. Um, commissioner, please. Nech sa páči, pani komisárka. Budem veľmi stručná, pretože pred chvíľou som hovorila príliš dlho. Pri ostatných otázkach možno by bolo dobre vypočuť si aj nášho generálneho riaditeľa, pána Defu, ktorý bol zodpovedný za tú výročnú správu a v tejto správe za DJ Regio vlastne sa vyjadril už k viacerým týmto otázkam. Ja by som chcela povedať, že áno, Eh, auditorský účtovný dvor, to je nezávislé nezávislý orgán. ako sme povedali, máme odlišné metodológie. Neviem, či to je dobré alebo zle, že máme iné metodológie, ale pýtali sa ma, ja som sa pýtala našich úradov, našich služieb, prečo vlastne tieto eh, metodológie sú odlišné, prečo možno ich je lepšia ako naša. A niekto mi povedal, no to je dobrá otázka, nikto nevie, ktorá je lepšia. Možno je dobré zobrať teda do úvahy túto skutočnosť, že nastali určité opravy v priebehu minulo, minulých rokov. Chyby sa vždy e, objavia a možno je dobré mať určitú mieru flexibilitu a nevnímame potom tak čierno-bielo tie záležitosti. Berieme teda do úvahy aj určité úpravy, ktoré potom nastali. A pokiaľ ide o tú zacielenosť na výsledky, to som práve spomenula. Nesmieme opomínať e, tú potrebu ľudí, potrebu regiónov, ktoré financujeme, pretože vlastne konec koncov to je našim hlavným cieľom na to, aby sme zlepšili životy ľudí, ich e, životné štandardy. A vyplnili tie rozdiely, ktoré sú tu naprieč regiónmi v Európskej únii. A možno pán riaditeľ by mohol byť technickejší a detaľnejší vo svojej odpovedi vzhľadom na tie vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, ak teda môžem reagovať. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem za možnosť vstúpiť opäť že teda môžem sa tu vyjadriť. Takže pokiaľ ide o tie rozličné typy auditových systémov, ktoré tu máme, áno, oprávnene hovoríte, že nie sú síce, ne, nejdú proti sebe a že fungujú tak v súčinnosti, ale to si uvedomíme lepšie, keď sa pozrieme na kontrolné systémy jednotlivých členských štátov, to manažerské úrady, potom máme kontrolné úrady a potom máme komisiu, ktorá vlastne dohliada na to všetko. A komisia vlastne aplikuje legislatívu, ktorú prijala rada a parlament, tak my zabezpečujeme určité osmernenia v tom zmysle, aby celá tá pyramída, tak ako je vlastne popísaná v tej správe, v tom postupe zo strany auditorského dvora, tak tam vlastne to je v súčinnosti a v takej harmonizovanej podobe, ako to postupuje. Snažíme sa vyhnúť čo možno najviac nejakým dvojnásobným auditingom, aby sa nerobil audit dvakrát v tej istej firme. A takisto spolupracujeme s účtovným dvorom. A ako ste vlastne si mohli uvedomiť, sú tu určité rozdiely, pokiaľ ide o metodológiu ale vo všeobecnosti treba povedať, že pracujeme na tej istej platforme, vychádzame z tej istej interpretácie e, pravidel a predpisov, takže ja uistujem cených poslancov a poslankyne, že tak za stranu komisie vo vzťahu k členským štátom, ako aj a samozrejme vždy za dodržiavania patričných e, povinností a kompetencií, ktoré tu máme. Komisia a účtovný dvor vlastne spolupracujeme čo možno v najúžšej miere a čo možno najviac koherentne. Máte pravdu, že právnosť a regulárnosť nie sú automatickou, automatickým predpokladom pre nejaký konkrétny výsledok, ale Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že daňoví poplatníci očakávajú, aby Európska únia a jej peniaze boli vynakladané podľa pravidel, podľa zákona. Takže musíme sa pozrieť na oboje. Musíme sa pozrieť aj na výsledky a aj na právnosť týchto postupov, teda regulérnosť. Keď hovoríme o právnosti a regulérnosti, tak musíme zabezpečiť, že by tu nemali byť nejaké zbytočné alebo nadbytočné, alebo dokonca zbytočné pravidlá a požiadavky. A práve z tohto dôvodu tá simplifikácia, to zjednodušenie, o ktorom hovorila pani komisárka, je také veľmi dôležité. Takisto ste tu hovorili o tých troch dimenziách chýb alebo chybovosti. Keď sa pozriete na výročnú správu tak tam vidíte za každý členský štát jednotlivú, jednotlivú mieru chybovosti. Takisto si uvedomíte, že kde alebo aký druh chýb sme vlastne našli, zistili a tam je tá konvergencia, pokiaľ ide o naše spoločné e, evaluácie. A pokiaľ ide o všetky programy, kde generálny riaditeľ nemôže zabezpečiť súlad, tak tam vlastne vidíte, aká je povaha chýb alebo nezrovnalostí, ktorých sa to týka. Takže za každú krajinu máte e, vlastne ako keby takú druhú dimenziu, o ktorej ste hovorili. A tá tretia dimenzia, o ktorej ste hovorili, to je prepojené s otázkou podvodu. Pretože to súvisí s tým úmyslom, ak tu je úmysel zneužívať verejné peniaze na iné účely. A tak ako to spomenula aj pani komisárka, práve tu ten podvod, ktorý sa odhalí, je vlastne veľmi, malé, veľmi malá časť toho celého. Je to pod, pod úroveň 5% celo, celej tej miery chybovosti, takže aby si to vedeli predstaviť, pokiaľ ide o tú vašu trojdimenzionálnu interpretáciu. Keď napríklad hovoríme o indikátoroch, ukazovateľoch a tam budeme robiť nejaké opatr- nejaké merania ohľadne pokroku pre, rok, až do, pre obdobie 20 až do roku 2050, tak samozrejme bude tu aj odvo- odvolávka na jednotlivé údaje z Eurostatu, to je veľmi dôležitý kľúčový údaj a to môže navýšiť tú spolahlivosť týchto údajov, ktoré my používame na naše merania. Takže ja dúfam, že som pokryl svojou odpoveďou podstatu vašich otázok. Uh, vreau doar să vă mulțumesc foarte mult și uh, să fac precizarea că... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za toto sprecíznenie v kontexte toho komentáru kde ste hovorili, že všetky údaje vlastne poukazujú na to, že sú to skôr také um, administratívne chyby, pretože nie všetky podmienky boli dodržiané v tom zmysle, ako, malo, ako mali byť. Ale väčšina týchto chýb vlastne nepodkopáva v podstate výsledok ako taký a úspech celého projektu, ja ako už som uviedla, pokiaľ ide o mosty, cesty alebo diálnice, tieto jednoducho boli postavené, to sa nedá očkriepiť, ale ak pri samotnej realizácii došlo k nejakým problémom, tak komisia v tomto zmysle vlastne žiadala zvrátenie peňazí, ktoré neboli vynaložené na realizáciu takýchto projektov, ale vo väčšine prípadov vlastne sa dá povedať, že tie výsledky boli splnené. Ďakujem veľmi pekne za zelených, by sa chcel niekto vedieť, pán Sodes, pán Šoltes. Vážený pán predseda, ďakujem pekne za slovo. No to, čo sme si doteraz vypočuli, to eh, veľmi bude dôležité miere formovať našu budúcu prácu. No a myslím, alebo zdá sa mi, že budeme sa musieť zamerať v budúcnosti. Je jasné, že všetky správy dvora auditorov a vážnych kolegov hodnotia stav v minulosti. No a myslím, že je potrebné tiež na komisii rozmýšľať o budúcnosti. Hovorili sme, že to nové účtovné obdobie budeme používať prístup zameraný na výsledky alebo ciele rozpočtu. No a mne sa zdá veľmi dôležité, aby sme sa v budúcnosti vyhli alebo zmenšili mieru chybovosti a na to je dôležitá tiež preventívna funkcia, pre, preventívna úloha komisie. No a to znamená, že v členských štátoch, do členských štátov musí vniesť, vniesť tú myšlienku alebo zmenu, zmenu myš, myslenia by sa zdali len tej myšlienky formálnosti, ktorá je veľmi dôležitá samozrejme z hľadiska zákonnosti a pravidel, ale používanie musí byť zamerané, používanie tých eh, zdrojov musí byť zamerané na cieľ a dosahovanie výsledkov. Dôležité je, aby sa členské štáty pripravili na túto funkciu, aby sa im povedalo, o ktorých indikátoroch sa eh, hovorí, aký bude postup merania dosahovania cieľov, aká metodológia sa pritom bude používať a, v súlade s novými pravidlami, čo sa bude dať očakávať a hľadiska zistení národ, národných dvorov auditorov a Európskeho dvora auditorov, je, aké budú najdôležitejšie snahy na odstranenie problémov. No a teraz sa budem sústrediť na používanie štátnych prostriedkov. A vždy sa to vyskytuje ako problém, keď hovoríme o používaní európskych prostriedkov a ja navrhujem nasledovnú vec. Ak Európsky dvor auditora a Európska komisia vytvoria tú pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať využívaním verejných prostriedkov, ja navrhujem, ktorú sme prejali, balíček smerníc, aby sa konečne pripravil nejaký, nejaký, nejaká príručka Európskej komisie pre členské štáty o používaní európskych eh, prostriedkov, ako ich čo najlepšie využívať a, a zabezpečiť ich náležité využívanie. Hovoríme o európskej úrovni a aby sa preventívne používali tie metódy, ktoré sú potrebné, aby sme znížili mieru chybovosti a čo najefektívnejšie využívali zdroje. Ďakujem pekne. Uh, uh, veľmi pekne ďakujeme. Vy ako predstaviteľ Slovenska priamo od fachu, ak to tak môžem povedať, tak sa vyznáte veľmi dobre a skutočne máte možnosť sa vlastne e, presnejšie spýtať na podstatu. A našim úmyslom je teda v podstate v tejto oblasti urobiť čo možno najlepšie zlepšenia. Je to tam tak naznačené a vlastne komisia vo vzťahu k komunálnym, k miestným úrovňam chce zabezpečiť v podstate určitý taký program alebo školenie ohľadne toho, ako by sa tieto pravidlá potom uplatňovať. A to vlastne súvisí aj s tzv. výmenou dobrých overených postupov. Viaceré členské štáty, ktoré vlastne začali neskôr v Európskej únii s týmito programy, tak tieto nemajú až také dobré poznatky, nemajú takú mieru vedomosti ohľadne toho, ako by sa tu dalo postupovať. A v tomto zmysle by som ja podporovala výmenu dobrých názorov, ktorá je veľmi dôležitá. Ak sa napríklad pozrieme na krajiny ako Rumunsko alebo Bulharsko, tak tieto krajiny navštevujú Nemecko, Belgicko a môžu sa pozrieť na to, ako vlastne veci prebiehajú, ako sa to robí. Môže to prebiehať na akademickej úrovni, na úrovni mimovládnych organizácií, pretože sú tu krajiny, ktoré majú inú kultúru, Takže v tomto kontexte, pokiaľ ide o také odporúčania ohľadne verejného obstarávania, z tohto úhla pohľadu by teda bolo skutočne veľmi dobré, tak ako povedal aj môj kolega z DG Regio, že vlastne, vlastne takýto návod alebo postup už existuje a že spolupráci s Európskym parlamentom by sme ho mali ešte viac E, spropagovať, pretože to je trochu taká slabina Európskej komisie. My investujeme veľmi veľa peňazí do e, viacerých projektov a viaceré veci sa urobili v mene Európskej únie, ale jednoducho sa nevie o nich, nevie sa, aké sú tu výsledky. Takže je tu takéto usmernenie, takýto návod o verejnom obstarávaní, takže možno by sme ho mali lepšie spropagovať, aby tí, ktorí ho využívajú, o ňom lepšie vedeli. Ja by som sa chcela poďakovať za vaše pripomienky, otázky a som presvedčená, že v nasledujúcom období budeme aj naďalej spolupracovať, aby sme zlepšili situáciu, ktorá, tak ako vlastne povedal aj účtovný dvor, sa líši trochu v porovnaní. Ja som sa chcela iba poďakovať, hovorí pani komisárka, ktorú prerušil pán predseda. Ešte za GUE sa chce spýtať pán Dijon. Ďakujem veľmi pekne. Formálna pripomienka, ktorú by som sa chcel spýtať, hovorí pán De Jong. V novom období by vlastne poradie malo byť iné. Najprv by to malo byť GUE a potom zelený, ak sa pozriete na veľkosť politických skupín tu v parlamente. Ale chcem sa poďakovať pani komisárke za jej vysvetlenie a takisto za jej prípravu tohto stretnutia. Začneme teda s veľkými vecami a potom prejdem k tým menším. Ja si myslím, že najdôležitejšie, čo sa tu spomenuli, pokiaľ ide o regionálne fondy a pokiaľ ide o regionálny rozvoj, je skutočnosť, že eh, by sme si mohli ušetriť veľa času a energie a problémov, ak by sme sa sústredili, a pani Gresla na to vlastne poukázala, v členských štátoch ešte stále je tu taká politika ponúkania peňazí, že sú tu peniaze a treba ich jednoducho minúť a preto sa pre, predložia všelijaké projekty. Napríklad u nás v Holandsku e, my sme čistí prispievateľia do Európskej únie a najprv teda peniaze sa vyplatia najprv Bruselu a potom e, sa tie peniaze do našej krajiny chcú vrátiť prostredníctvom nejakých projektov. To je nesprávna filozofia. Filozofia by mala byť taká, ako povedala pani komisárka, to by mala byť tá európska pridaná hodnota v týchto programoch a projektoch. To znamená, my sa musíme jednoducho pozrieť a sústrediť na to, kam tie peniaze my e, investujeme. Ja by som očakával, že by sme sa aspoň spoločne dohodli na nejakých témach, na nejakých výsledkoch. E, môžem takisto uviesť príklad Zélande, to je región v Holandsku. Tam bol financovaný dom, tekvicový dom, pretože to bolo v rámci turizmu zaujímavé a bol to taký generátor hospodárskeho rastu pre celý región, ale v novinách Európska únia je kritizovaná za takúto záležitosť, že sa tu e, platí reštaurácia s e, tekvicami. Takže ak sa spýtate členských štátov, ako to vyargumentujú, tak tie vám predložia jasné správy ohľadne toho, že to pomáha tomu regiónu. Takže je to také dvojsečné. A ja viem, že pani komisárka si uvedomuje, o čom hovorí. Musíme hovoriť aj naďalej o inovácii. Čo je najdôležitejšie, je inovácia v zmysle, že budú viaceré členské krajiny spolupracovať to, čo fungovalo v jednom členskom štáte, možno bude fungovať aj v iných podobných, takže mali by sme sa uberať týmto smerom a ja mám teda veľkú nádej, že sa to v budúcnosti udeje. A potom ešte sme tu viac hovorili o otázke prepojenia medzi Európskou úniou a tou úrovňou jednotlivých členských krajín. A tá pripomienka, ktorú som bol práve uviedol, je takisto platná aj v tomto kontexte členské štáty majú národné programy, ktoré vlastne bližšie špecifikujú v tom zmysle to, že na čo treba peniaze vyložiť, vynaložiť. To je niečo, čo by nás mohlo pohnúť trochu dopredu. Napríklad urbárne oblasti, mesta alebo problémy určitými sektormi. Možno takýto národný program by sa mohol dostať smerom nahor do Európskej únie a týmto spôsobom by sa mohli získať financie. My napríklad máme viacero takých projektov u nás a ja si myslím, ak je tu dobrá koordinácia s komisiou, tak môžeme pokračovať v postupovaní takýmto smerom. Avšak, ak je tu problém s tým dodatočným administratívnym bremenom, tak v tomto kontexte nemôžeme každý rok opakovať, že sú to najvinne členské štáty. Už sme vlastne hovorili tu vo výbore o tomto probléme. Mali sme tu konkrétne údaje, detailné, kde sme sa snažili kvantifikovať, že čo vlastne je podstatou tohto dodatočného bremena, tohoto zaťaženia. A mohli by sme takýmto spôsobom rozpazovať, určité pravidlá pre členské štáty, aby postupovali iným spôsobom, aby sa to už neopakovalo. Takže potrebujeme konkrétne údaje ohľadne toho, čo členské štáty potrebujú, alebo čo robia v tom zmysle, že sa takéto bremeno vôbec uh, objavilo. Ale členské štáty, treba uznať, majú pred sebou vlastne dva druhy predpisov a formalít a v tom, v tom zmysle viem pochopiť, že takéto bremeno administratívne je skutočne už veľkým zaťažením. Ale z pragmatického hľadiska, znovu sa obrátim na moju krajinu, na Holandsko, bol tu napríklad problém s Mali sme tu teda konkrétny problém v minulosti a náväznosti na tú predchádzajúcu otázku, takýto problém sme tu mali, pokiaľ ide o označovanie, e, podobne to bolo aj v Škótsku, pokiaľ ide o pokiaľ ide o takýto druh vzorkovania, tak tento problém vlastne bol aj v Škótsku. Ako vlastne tento postup má fungovať správnym spôsobom, ako sa dá fungovať v kontexte nejakého väčšieho klastru, ale zároveň ako sa dá vyhnúť nejakým nadmerným mieram chybovosti. Takže mohli by ste nám povedať aj nejaké konkrétnejšie informácie ohľadne tohto bodu. Ja nerozumiem, ako môže byť holandský úrad zmetený v ohľadne tejto témy. A pokiaľ ide o záver môjho vystúpenia, ja si myslím, že treba mať užšie kontakty s komisiou, ale otázka, mali sme tu skutočne už vyriešenie tejto situácie, toho neúzkeho kontaktu s komisiou? Ďakujem veľmi pekne. Komisárka? Ďakujem veľmi pekne. Áno, ja súhlasím s tým, čo ste povedali slode s novým nariadením inovácie sú najdôležitejšou témou. Samozrejme, inovácie, relatívny pojem, patrí tam skutočne veľa vecí. Na veci sa treba dívať individuálne. V Polsku na vidieku na nejakej zabudnutej dedinke. Zrenovali zámok, zmenili to na kúpele, teraz táto dedina prekvitá a je to známe turistické centrum. A keď hovorím o inováciách, nemyslím, že všetky regióny sa môžu zmeniť na Silicon Valley. Nemyslím, že všetky, všetko sa takto zmeniť, ale keď hovoríme o špecializácii, hovoríme o identifikácii silných stránok každého regiónu, či už sú to palacinky v Holandsku, fetasír v Grécku alebo pálenka v Grécku. Treba sa sústrediť na produkt, ktorým sa slávili. Takže musíme vnímať každú krajinu, prípad individuálne. No a čo sa týka administratívnej záťaže, tak máte pravdu. pravidla treba implementovať a v novej legislatíve nájdeme si o tomto, no čo sa týka holandského auditorského orgánu, myslím, že tu je technický problém s vybraním vzoriek, no možno generálny riaditeľ by nás o tom mohol poinformovať bližšie, možno na bilaterálnej báze, alebo e, môže reagovať písomne. Vidíte, dánsky problém je následovný. Majú 4 programy a môžu brať vzorky spojením všetkých štyroch programov dokopy. To urobili a zistili, že miera chybovosti je skutočne vysoká. Potom sa pozreli detálne na každý program osobitne a zistili, že uh, mhm, -huh, vysokú mieru chybovosti len v jednom programe, v ostatných programoch to bolo nízke, ale štatisticky sa to dá urobiť len, ak máte dostatok vzorových transakcií v každom programe. Takže súd, teda dvor auditor povedal, že sa to nedá takto postupovať. E, miera chybovosti predstavuje 4 programy dokopy. My sme sa na to pozreli detálnejšie a povedali, že jeden program sa dá izolovať a ostatné tri treba brať dokopy. Nedáva sa to individualizovať, takže toto je vysvetlenie tohto. Je to metodológia vieru vzoriek, ide o stratifikáciu vzoriek, no a ich sa skupiny na začiatku a potom chceli mať individualizované výsledky a to sa ukázalo ako problém. Ďakujem pekne, pán De Jong. Ak chcete, ak zaujímavé dodatočné informácie, tak môžete ich položiť neskôr. Posledná skupina na zozname je EFTD. Myslím, že tu už nikto nie je, takže môžeme prejsť ďalším otázkam individuálnych poslancov. Mohli by ste sa prihlásiť, kto chce položiť otázok. Pán Pirinsky a pani Gresle. Takže pán Pirinsky ako prvý, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. 3-4 stručné otázky. Pani komisárka, znenie dvoch uznesení, ktoré Európsky parlament pridal na poslednom zasadnutí v Štrasburku. Jedna vec sa týkala obáv, že implementácia kohezných politík je závažne spomalená a ďalšia súvisia len s strednodobou revíziou stratégie Európa 2020. Takže konkrétne v bode 8 prvého uznesenia znie text nasledovne, the... že parlament žiada komisiu z hľadiska omeškaní v implementácii politiky predložiť parlamentu opatrenia, ktoré zamýšľa prijať, aby čo najrýchlejšie umožnila implementáciu operačných programov spolu s časovým harmonogramom, ako si to predstavuje. No a druhý, druhý text, bod 9, kde sa hovorí o, o tom, že parlament formovaný o meškaní platieb, tak vyzýva no, význam dosiahnutia dohody v tejto téme a nové návrhy od komisie do konca roku 2014. A to súvisí než koniec predchádzajúceho obdobia. No a tretia vec z tohto uznesenia sa týka s dopadmi meškania spustenia programov. Text tam znie, že žiada tu hovorí, že aby komisia v kontexte správy a výsledku rokovaní s ohľadom e, na príslušný článok e, počnom ustanovení nariadenia zanalizovala dopakt kohezné politiky 2014-2020 a predložila odporúčania na základe skúsenosti. No a v druhom uvedenom uznesení, o ktorom hovoríme, Európa 2020, bod 21 znie, vyzýva komisiu harmonizovať Európsky sociálny fond a Európske strukturálne sociálne fondy a politickým prioritám Európa 2020 na to, aby posilňoval finančné piliere stratégie. No, ja sa snažím poukázať na logiku v tomto texte, alebo prečo sa snažím poukázať na toto, súvisí s diskusiami dnešnými, ako zaistiť realizáciu a dosiahnutie výsledkov, ktoré sú hlavným účelom politiky hľadiska pracovných miest, zamestnanosti, úrovni priorita, presne v kontexte, o ktorom hovorila pani komisárka, pri znižovaní nerovnosti pretože to by mali realizovať tieto politiky. No a ako vzdeliť od týchto výsledkov a prejsť všetky problémy, ktoré súvisia s dodržiavaním pravidel, nariadení, harmonizáciou metodológie, lepšie medzi rôznymi systémami a výsledkami záverečnými a ako čo najlepšie spolupracovať a pracovať na synergických efektoch. V tomto výbore ktorý má veľké, ktorá, ktorý veľmi zaujíma boj proti podvodom a odstránenie možností nepodvodných nezrovnalostí so snahami komisie, príslušných generálnych riaditeľov a samozrejme s tými predstaviteľmi EÚ, tak aby, tak ako bolo povedané, boli občania spokojní spôsobom vynakladania prostriedkov. No a na záver, vrátim k tomu, čo povedala pani Kretu. Čiže to je politika, aby som povedal, že v tomto prípade môžeme rozdiel medzi politikou a dobrou finančnou správou. Chápeme dobrú finančnú správu. Tak to znamená presne odstraňovanie nerovnosti. Ale bol by som veľmi rád, keby ste nám mohli objasniť, detailne presné kroky, ktoré zamýšľa komisie, Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja súhlasím s vašim názorom a pravdou je, že regionálnej politike politické strany rôzne, pretože máme rovnaké ciele. No čo sa týka uznesenia, o ktorých ste hovorili, v Štrásburgu minulý týždeň sa uskutočnila veľmi dôležitá diskusia na plenárnom zasadnutí hlavne s členmi výboru pre regionálne záležitosti a boli ste tam aj vy. No a hovorili sme o meškaní pri implementácii regionálnych problémov, ale pripomína, že nová legislatíva bola prijatá v decembri 2013. Takže 7 mesiacov neskôr ako prechádzajúce programovacie obdobie. A aj keď si komisia uvedomovala meškanie, tak sme začali diskusie s členskými štátmi o nových operačných programoch už v roku 2012. No a nemyslím si, že všetky členské štáty dokázali za jeden mesiac predložiť kvalitné operačné programy. No a momentálne existujú členské štáty, kde poslanci pýtajú, prečo sme neprijali operačné programy, ale spomenutí členské štáty dokonca nepredložili operačné programy, alebo ani nezodpovedali na otázky, ktoré sme položili. Tie kolegovia sa vždy pýtajú, pretože sme neschválili niektoré operačné programy so SISMI, ale my sme žiadne nedostali. Nechcem vždy obviňovať členské štáty, pretože, ako som povedala, bude pre nás nemožné prijať všetkých 310 operačných programov do decembra, do konca de- decembra. My sme schválili 40 operačných programov za 30 dní, odkedy som sa ujala tej funkcie. Myslím, že tá rýchlosť je pomerne vysoká do konca roka chceme eh, prijať eh, polovicu operačných programov na roky 2013-2020. Ale ohľadom na časový tlak tento si zaistuje, že programy budú rýchle a vysokej kvality. No a samozrejme je to otázka, ktorá je veľmi závažná je to problém, To nemôže vlastne vyriešiť len komisárka pre regionálnu politiku. politiku. Musíme porozprávať s komisárkou Georgievou a viem, že existujú dva druhy neuhradených faktúr. Jedna kategória je, keď určite boli predložené neskoro a platby boli predl- platba bola prerušená kvôli prerušeniu plade. No a druhá kategória, čo tiež nie je, alebo teda, čo nie je normálne, v tom zmysle, že tieto faktúry treba uhradiť, avšak nie je dostatok prostriedkov. No a z tohto hľadiska tomu rozumiem tak, že ak parlament a rada, ak by parlament a rada boli flexibilnejšie a prijali by revidovaný návrh rozpočtu na rok 2015, tak by sa nám podarilo tento problém vyriešiť. Čo ma znepokojuje, pretože každý rok nesplatené faktúry narastajú a keď komisia nemôže platiť členské štáty, tak je celkom jasné, že členské štáty budú mať problém dosahovať rasta a zvyšovať zamestnanosť, pretože pretože to znamená, že musia vyžať prostriedky, ktoré od Európskej komisie nedostáva ju. A preto vzdielam, súhlasím s vašim názorom a ak vy máte cestovnú mapu do konca roka, príjmeme 150 operačných programov, programov a našou povinnosťou je predstúpiť pred parlament a parlamentné výbory vždy, keď nás vyzvete a pozvete. Ďakujem pekne, záverečná otázka, pani Gresle. Áno, ďakujem pekne. Ja už mám trošku obavy, po všetkom, čo sme si teraz vypočuli, čo z toho bude. Pani komisárka, keď členské štáty majú pocit, že s vami sa dá rokovať o implementácii európskeho alebo aj vlastného práva, že to netreba bať tak úplne vážne, tak zistíte, ako rýchlo tie doterajšie úspechy sa budú strácať. V období 2000-2006 Európska únia prijala hlavné podmienky 2007-2013 kvôli vysokej miere chybovosti. To bolo 16-18%. To dalo členským štátom, takže ja by som chcela k tomu iba dodať, že pre mňa neexistuje alternatíva k tomu, že pre nás našou úlohou je presadzovať dodržiavanie práv pri implementácii európskych prostriedkov. Ak to nebudeme robiť, tak eh, by sme urobili to, čo lepšie, dávali totiž eh, príspevky do rozpočtu 1% do AND podľa príspevkov. No a to budeme potrebovať len tretinu. Len Eurostat keď všetci pochopia, aké obrovské úspory môžu tým urobiť. Takže len otázka implementácie európskeho práva, európskej pridanej hodnoty, európskych cieľov, táto implementácia, ktorú preveruje dvor auditorov a ktorú nám oznamuje, či, sa, či je reálna alebo nie, to je veľmi dôležité pre úlohu, ktorú zohráva európska úroveň. A ešte niečo musím dodať. Už som chcela, ak kolega Liberacký zostal, tak by som mu to povedala. Ja som si pozval projekty v 2007 v Polsku. Eh, komisár bol vtedy Levandovský a ja som si už eh, sa vtedy čudoval, koľko hudobných eh, sál múzeí sa vytvorilo zo štrukturálnych fondov, ale ani jediný výdavok, ktorý by generoval príjmy. Boli to všetko projekty, ktoré potrebovali ďalšie verejné výdaje, takže pozor, Myslím, že členské štáty vždy nájdú spôsob, ako vynaložiť prostriedky a existujú členské štáty. My tu v miestnosti presne vieme, ktoré sú to. V Polsku sme to vtedy videli. Vtedajšia vláda peniaze nedávala tým dolným úrovňam, kde, ktoré sa nepačili vládnej úrovni. Takže je našou úlohou povedať, európske fondy sú pre všetkých a otázka boja proti chudobe otázku boja proti chudobe a zamestnanosti a rastu považujem za veľmi dôležitú. Ja, mne sa páčia správy o úspechu, ale som trochu bezradná, keď vidím, že každý rok 40 miliard eur rozdelíme v EÚ, 40 miliard každý rok. A ja by som bola rada, aby to prispievalo k rastu a zamestnanosti, aby sme mali nejaké správy o úspechoch. No a preto všetkým lobbystom pre štrukturálne fondy chcem povedať, a keď výbor pre regionálne záležitosti povie, že aby komisia nedávala pozor na súľad s pravidlami, pretože je hlavné absolvovať tie peniaze, tak je to cesta k odstráneniu európskej úrovne. Dá sa to urobiť, ale treba sa zamyslieť a treba, aby boli jasné dôsledky, takže niektoré z vecí, ktoré sa nespočula, sa mi tak nepáčia. No a A potom ten karikatúrny pohľad na chybovosť, že proste e, sa tu trestá, ale v tejto otázke nás to, nám to nepomôže. A preto ešte niekoľko otázok na účtový dvor. E, chcem vedieť, či je naozaj pravdou, že by sa na 100% označilo za chybovosť, keby nebola e, rozmer v štvorcových metroch u, u, u, na, e, panelov, nápisov. Ďalej potom ja som pochopila, že práve tie, tá momentka by nemala byť tým modelom, ale že by tu mali byť príklady, rizikové analýzy, náhody, rizika, aby sme mali štruktúrálne riešenie chybovosti. To by som rada počula, čo si od dvorov. Ešte dve prozby tým materiálom, ktoré som dostal, neprešl, čítal som to ešte, ale, ale dosi, e, dotiahnem to. E, pán Deva vie celkom presne, keďže jeho, jeho žena je z našho susedského mesta, takže oni určite obaja vedia, že u nás sa vtedy cez Vianoce nedá nič robiť a ja budem mať čas na čítanie Zoznam finančných nástrojov by ma zaujímalo. Viem, že ich je no, 9, vyše 900. Ne, ne, nezľaknite sa. Zoznam finančných nástrojov a potom avizovaný e, audit, e, tie aktualizované auditové stratégie. Tie ešte nemám v svojej zbierke a my s kolegom Gajerom sme dnes ráno boli e, na účtovnom dvore, pokiaľ išlo o otázky a, a zodpovednosti. Navštívili sme každý svoj archív. Ja som s, e, sa pozerala na naj, najstarší dokument z roku 2004, dokonca z e, januáru 81. E, tu sa diskutovala otázka európskej pridanej hodnoty koheznej politiky, takže naozaj v tomto zmysle šťastné sviatky. Ďakujeme za posledné otázky. Možno dvor by mohol zodpovedať na otázky pani Gresla a potom záverečné poznámky. Ešte snad jednu vec. Otázka 22. Technické otázky e, zorkovania. Možno by ste nám mohli dať e, písomnú odpoveď na tú, na tú časť 5, 6. Prepačte doplnok. Možno by ste mohli zodpovedať na niektoré otázky pani Gresle, aby sme to uzavreli. A potom pani komisárka, ktorá by mohla urobiť tiež to isté otázky pani Gresle a tiež záverečné poznámky. Kým dám slovo na pani Gresle, technické, na tú technickú otázku dám e, slovo k našemu riaditeľovi, ktorý je zodpovedný za štruktúralnú a poveznú politiku. Moje záverečné poznámky, tie sa týkajú tej otázky, čo sa diskutovalo počas prezentácie e, výročnej správy. Naše hlavné posolstvo e, má tri aspekty. Jeden aspekt sa to je veľmi dôležitý aspekt, že použitie prostriedkov má vychádzať z výsledkov, z výkonu. A radi by sme videli pri budúcom audite tento dôležitý aspekt použitia prostriedkov EÚ. E a teraz by som dal slovo a ďakujem za spoluprácu s týmto výborom, ako vysvetlila pani Gresle my sme to mali pravidelný jesenný seminár e, a bude tiež naša účasť na rannom zasadnutí e, za účasti dvoch europoslancov. A teraz vysvetl- Martin Weber vysvetlí technické otázky. Ďakujem. Stručne. Či kvantifikujeme chyby kde chýba tá povinná časť, že sa to už európskymi fondami ospovedie, že nie. Dokonca tu nemáme e, pozorovania a poznámky. Nie je to súčasťou frekvencie ani v chybovosti. Pre chybovosť je pravdou, že podľa e, zmluv našej povinnosťou je vypracovať posúdenie pre každoročné E, e, investovanie a tá ročná miera posudzuje toto ročné e, vyhodnocovanie. Aj tak čísla každoročne, ktoré náš predstavujú naše odhady, sa dá dedukovať určitý trend. To urobí, robí i komisia, keď hovorí o nižšej miere chybovosti pre 2013 v porovnaní s 2006. Hlavnou témou je e, odlišenie pri kalkulovaní našich, našich chybovosti, ale aj tu v roku 2013 na tomto základe všetky finančné korektúry sa zohľadnili a takto tvoria súčasť našich odhadov chýb. A potom je tu otázka tej, tej časti 5-6, ten holandský prípad. Tu musím povedať, že pán generálny riaditeľ DEFA dal dobrý popis rozdielov. Náš postoj je, že keďže auditová stratégia má podobnú vzorku pre 4 OP, nemôžete to e, rozdeliť, prerozdeliť podľa určitých parametrov. Takže e, holandský orgán mal aplikovať a e, dôvodiť na základe vzorky, z ktorej sa to pôvodne odvodilo. Je to na národnom auditorskom orgáne, aby vyvodili tie príklady na základe potrieb a auditorských stratégií. Ale budeme, poskytneme vám k tomu písomnú odpoveď. Ďakujeme. Pani komisárka, záverečné otázky ak máte teda doplňujúce odpovede ešte. Ďakujem pekne. Nuž, pani Gresle, ako spravodajkyni, ju by som chcela uh, e, ukľudniť na záver tejto rozpravy. Ja som túto rozpravu brala ako veľmi vážny, vážnu otázku a diskusia s členskými krajinami to neznamená, že sa tu vzdávame. Samozrejme, že budú tlačiť a budú sa snažiť s nami debatovať. Buďte však presvedčení, poznáte naše riaditeľstvo. Určite tu nebude prípad, kde e, cúvneme a kde pri účtovníctve alebo transparentnosti niekde e, povolíme pozornosť. i ďalšie aspekty treba zohľadniť, do akej miery sa vytvárajú pracovné miesta, do akej miery rastie hospodárstvo, do akej miery sa bojuje proti chudobe. To všetko sú body veľkého významu. Váš výbor tieto veci e, rieši veľmi technicky, ale podľa týchto kritérií selektívnosti tie zostávajú jednoducho 100% zachované. Je tu i ďalšie na, nariadenie. Pôvodne sme mali asi 20% chybovosť, pretože komisia nemala schop, schopnosť tie prostriedky odstaviť. A bez ohľadu na členské eh, krajiny Rumunsko, Bulharsko, Holandsko sa spomenuli, aj v Nemecku bol taký prípad. Keď teda vznikajú problémy, tak musí sa uzavrieť prísun prostriedkov, kým sa vec neskoriguje a potom sa pokračuje. Chceli by sme veľmi kvalitné programy. Je to predsa otázka nášho imidžu, ako budeme s prostriedkami zaobchádzať. Buďte teda, e, môžete byť teda kľudní u týchto e, prostriedkov nie sú za nás nejaké inflačné e, nejaká inflácia. Naozaj tu ide o, o, e, o zachovanie operačných programov. Ja záverom poviem, že chcem poďakovať kolegom za všetky otázky dvoru za účasť pani komisárke. Ďakujem za kvalitu odpovedí, ktoré ste poskytli písomné odpovede, bolo to, to nám uľahčilo život a tiež za komplexný spôsob, ako ste odpovedali otázky kolegov. Nepochybne e, sa ešte dostaneme e, k takejto téme, ale ďakujeme za dnešné odpovede. A tým pádom sme na závere nášho zasadnutia. Ďalší bod sa odročuje, pretože tu nie je pán kolega Dojč, nedostal sa do Bruselu a ani zasadnutie koordinátorov sa neuskutoční. E, takže šťastnú cestu domov. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční budúci štvrtok. Bude to vypočutie komisára Mimicu. Ďakujem. Dovidenia.